Uh, uh, Drahí kolegovia, na úvod zo pár slov. Vysvetlím, prečo sme mali túto prestávku. Dozvedel som sa, že dnes zahynul v Afganistane e, talianský vojak v rámci misie NATO a jeho úmrtie e, nasleduje po 15 mŕtvych e, britských vojakov z minulého mesiaca. Treba mať stále na pamäti e, našich ľudí v ozbrojených zložkách, ktorí sú na misiách v zahraničí, často v zložitých situáciách, aby vedeli, že na nich myslíme a že nie sú zabudnutí. Ďakujem. vznáviam posiedzenie. Opätovne otváram naše zasadnutie a chcem vás poinformovať o výsledku